osobných údajov do Číny. Na úvod dostane slovo pani komisárka v mene komisie. Nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, ctení poslankyne, ctení poslanci, Ochrana dát je zásadným právom v Európskej únii a týka sa to aj situácie, keď sa osobné dáta prevádzajú mimo EÚ. Tento parlament zohral hlavnú úlohu pri ochrane údajov, vstúpi takáto norma do platnosti v roku 2018 a posilní práva každého jednotlivca na ochranu jeho dát. Čína neprijala žiadnu legislatívu o pre, pre ochrane osobných údajov a čo sa týka budúcej legislatívy, o ochrane údajov. Osobné údaje sa nemajú presúvať do krajín, kde nezaručuje sa ich dostatočná ochrana. prenos takýchto osobných údajov musí podliehať striktne interpretovaným právnym normám. Máme na to nástroje, štandardné e, doložky v zmluvách alebo záväzné korporátne pravidlá, ktoré sú platné aj pre cloud computing. Myslíme aj na budúcnosť a presadzovanie legislatívy v praxi o, o ochrane dát sa bude konať, takisto bude sa konať v súčinnosti s národnými e, ochrancami práv v tomto zmysle, so súdmi. Súdy majú právo zablokovať alebo vydať súdny príkaz, zákaz spracovávania údajov. Európska komisia sa nezapojila do bilaterálnych diskusí o ochrane osobných údajov, to je pravda, ale komisia je zapojená do práce APEC, e, Azijsko-pacifickej spolupráce a najmä EÚ sa zaangažovalo do dialogu s APECom preto, aby sa tu vysvetlili požiadavky unijných zákonov, aby bolo jasné, že Korporácie sú nimi tiež viazané, keď ide o medzinárodný prenos osobných údajov. Čo sa týka možnej, možných požiadaviek na lokalizáciu dát, je tu problém bezpečnosť osobných údajov pri prenose do Číny. Treba preskúmať platnosť záruk pri prenose osobných údajov do Číny. Myslím si, že orgány dohľadu v členských štátoch EÚ sú kompetentné v tejto veci a majú presadzovať smernicu o ochrane osobných údajov v praxi. Čína naozaj navrhla aj prijala mnohé zákony týkajúce sa e, internetovej bezpečnosti na internete a počítačovej bezpečnosti za ostatných 18 mesiacov a Komisia víta tieto úsilia Číny aj to, že mohla sa vyjadriť niektorým týmto právnym normám. Komisia veľmi jasne sa vyjadrila, že globálne podniky sa musia transformovať a pre komerčné účely, bezpečnostné účely a dohľadové účely sa možno musia osobné údaje skladovať na rôznych miestach. Čo sa týka hrozieb zo strany Číny pri bezpečnosti počítačových sietí a počítačových údajov. Čína sa nesmie odchýliť od svojich záväzkov, napríklad tých, ktoré prijala v rámci VTO. Ďakujem pekne, pani komisárka. Nasleduje pán Fos na minútu. Kolega Fos. Ďakujem, pán predseda. Vážená pani komisárka, ako ste boli spomenuli, e, sme na míle ďaleko od dobrej ochrany údajov vo vzťahu k Číne, práve ako to vyrokovávame z USA. A posúvanie týchto údajov do Číny je realitou cez cloud computing alebo aj cez platformu Alibaba alebo cez našich národných poverencov pre ochranu údajov. O tom tu však nepočujem, tak ako to vždy konštatujeme pri USA. Preto vás chcem požiadať komisiu, ako môžeme zabezpečiť, že štandardy ochrany údajov pri transferoch, ktoré sa momentálne už dejú, u tých osobných údajov sa dodržiavajú a ako možno orgány do ochrany údajov tí, ktorí sú za to zodpovední, ako možno e, tomu pripísať ešte lepšiu úlohu ako doteraz, pretože podľa mňa doteraz sa tu udialo pomerne málo. Ďakujem. Ďakujem, pán Fos. A teraz pán Mamikins na 3 minúty. Ďakujem, vážená pani komisárka. Model EÚ ochrany údajov v Číne ešte neexistuje. Čína nemá legislatívu, ktorá by riešila ukladanie a distribuovanie osobných údajov. Čína tiež nevstúpila do akýchkoľvek dohôd z EÚ alebo podobnej e, rámca, ako je Safe Harbor. Model ochrany údajov nie je podľa medzinárodných štandardov. Čína a EÚ sú rozdielne, pokiaľ ide o ich prístup k spracovaniu osobných údajov. Dnes v Číne ochrana údajov príjemca údajov nie je dnou témou. E, nie je tu ochrana údajov formou orgánu, nejakej agentúry, ktorá by monitorovala tieto údaje v tomto ohľade. Za posledné roky Čína e, vypracovala množstvo textov v tejto súvislosti tieto vzťahy sa testovali. Komerčné iné vzťahy musia byť, e, pokiaľ ide o dátové údaje, preverené. Čína bude mať možnosť demonstrovať to, že nedávne úsilie ochrany údajov je súčasťou pretrvávajúcich politík a nielen zámienkou na pritiahnutie viac e, vnútorných a vonkajších informácií. Politické odporúčania v tomto ohľade vznikli. Základné princípy ochrany údajov, princípy ochrany základných práv a vymáhania a mechanizmy vymáhania kolegovia vzťahy medzi Čínou a EÚ v oblasti ochrany údajov budú môcť späť prejsť mnohými e, problémami ak chcú úprimne obe krajiny ich prekonať, môžu uspieť. Ďakujem. Ďakujeme kolega Mamikins a teraz pani von Storch. Ďakujem, vážená pani komisárka. Na konci plenárnej rozpravy diskutujeme teda teraz o štandardoch pri posúvaní osobných údajov do Číny. My, Alternatíva pre Nemecko, žiadame program, ktorý by mal vysoký, vysokú miery ochrany. Voľná demonstrovanie prejavu, to všetko si vyžaduje silnú ochranu údajov. Európsky súdny dvor v svojom rozhodnutí vo veci Maximilian Schrems tie štandardy detailne popísal. Ochrana údajov, to všetko má rozhodujúci význam pre dôveru občanov. Ak ju stratia, tak uvidíme, že opúšťajú e, Európsku úniu. Podobne ako Spojených štátov aj u Číny žiadame najvyššie možné normy na ochranu týchto údajov. Ďakujem. Ďakujeme pani von Štor. Teraz na minútu pán Zdechovský. Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, kolegovia, škoda, že toto veľmi zaujímavá téma je na programe až teraz, kedy je sála tá, takmer prázdna a pozornosť je nízka i u novinárov. Čína dlhodobo patrí medzi najväčšie a najdôležitejších partnerov EÚ. Naše rýchlo sa rozvíjajúce ekonomické a politické spolupráca prináša však i zvýšenú mieru odozdávania údajov i osobné údaje občanov EÚ čo podľa mňa môže byť i veľmi nebezpečné. Táto krajina nemá v legislatíve zakotvené žiadne predpisy, ktoré by sa zaoberali shromažďovaním, ukladaním, spracovaním údásobných údajov. Tento veľký nedostatok ohrozuje výrazne EÚ a samotných európskych občanov. Preto, pani komisárka, je nutné zabezpečiť, aby transfer osobných údajov medzi nami a Čínou budú v súlade s požiadavkami EÚ na súkromie a ochranu údajov. Ďakujem. Ďakujeme pán Stechovský. Na minútu teraz pán kolega Kelly. Komisia hovorí o tejto právnej norme na ochranu údajov a môj kolega Vos a Jan Albrecht spolu sme za ITRE boli 4 roky zodpovedný za tiež témy, ktoré sa týkali ochrany údajov. Veľmi sa to týka európskych občanov a mali sme situáciu v spolupráci s USA, keď bol server jednoducho zatvorený a potom sa odstránil štít, ochranný štít. Takéto chyby e, a prehliadnutia by sa určite nemali diať pri prenose osobných údajov do Číny, pretože treba myslieť na ochranu európskych občanov sú tu zvýšené toky dát do Číny, zvýšené využívanie čínskych softvérov, produktov, sietí. Takže je úplne životne dôležité, aby sme sa pokúšali spolupracovať s Čínou tak, aby mohli byť zaručené bezpeč- mohlo byť zaručené bezpečie pri prenose osobných údajov do Číny. Ďakujeme. A teraz postup KHDI. Začneme kolegom Kaputom. Ďakujem pekne, pán predseda. Čína. Čína nemá právne normy pre zhromažďovanie údajov, transfer údajov, prenos údajov, spracovávanie osobných údajov a neexistuje žiadna dohoda medzi Európskou úniou a Čínou na túto tému. Európsky model je možno referenčným bodom, ale nie, nie je niečím, čo sa globálne aplikuje ako štandard. Obmedzujeme prenosy osobných údajov do krajín, kde nerešpektujú rigorózne štandardy pre súkromie, ale výmena osobných údajov medzi Európskym, Európskou úniou a Čínou sa stáva pri cloud computingu niečím bežným. Číňania majú agresívne politiky a ponúkajú offshore cloud computing v oblastiach, kde sa voľne obchoduje. Ak posielame osobné údaje z EÚ do Číny, treba zabezpečiť, že štandardy, ktoré aplikujeme my, budú platiť aj pri tomto prípade. V tomto prípade ďakujem pán Kaputo. Ďalším rečníkom je pán Čerbacký. Ďakujem. Dámy a páni, Európska únia sa pokúša prehlbiť obchodovanie na základe princípu rovnakého zaobchádzania, hovorí pán Džambacký. Máme právne normy týkajúce sa prenosu osobných údajov, ale sú trošku deravé. Som tu skeptický. Mali by sme sa pokúsiť zlepšiť našu legislatívu ochrany údajov a myslím si, že záujem tretich krajín by nemal zasahovať do naš, nášho biznisu, do toho, čo je našou záležitosťou. Bolo by to naozaj e, ľahkomyselné zaručiť prístup k osobným údajom, keď nie je zaručená dostatočná úroveň bezpečnosti. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme, pán Žambacký. Ďakujem pekne, vážen, pá, vážený pán predseda. Zdá sa, že Čína sa stále zväčšuje a ide tu o obchodné vzťahy s krajinou, ktorá nemá adekvátny systém uchovávania údajov alebo ochrany údajov. A tu vlastne je aj ten problém. My budeme čeliť tomuto problému nielen pokiaľ ide o naše vzťahy s Čínou, ale aj s ostatnými krajinami, pretože ochrana údajov našich občanov je niečo, čo je veľmi dôležité. Takže čo navrhujem? Aby sme nehovorili o údajoch, o ktoré idú do Číny, ale zároveň by sme hovorili aj o údajoch, ktoré napríklad idú do Spojených štátov amerických. Prečo napríklad Spojené štáty americké sa snažia vytvoriť nejaký koncept kybernetickej bezpečnosti na svete? My potrebujeme fyzickú bezpečnosť, tak potrebujeme kybernetickú bezpečnosť a nevidím dôvod, prečo by Európska únia nemohli ísť touto cestou bezprostredne. Ďakujem pekne, pán Jakovčič. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pani komisárka. President, honorable members, thank you for the very useful contribution to the debate. Vážený pán predseda, dámy a páni, ďakujem za užitočný príspevok do rozpravy. V dnešnom digitálnom svete cezhraničné toky dát sú neoddeliteľnou eh, súčasťou života spoločnosti. Musíme venovať naozaj pozornosť prenosu osobných dát, pretože sú tu práva občanov, ktoré sú zakotvené v charte aj v sekundárnych zákonoch a tieto musia byť plne rešpektované. V tomto zmysle je dôležité počiarknúť, že pri absencii adekvátnych prenosov osobných údajov tieto prenosy sa môžu udiať iba vtedy, ak je zabezpečená adekvátna bezpečnosť, bezpečie. To je možné dosiahnuť doložkami v zmluvách medzi posielateľmi a príjimateľmi týchto správ pri prenose. Ďalej sú tu ďalšie technické a organizačné opatrenia, ktoré je nevyhnutné zaviesť, aby sa zabránilo či už náhodným alebo plánovaným narušeniam prenosov alebo prístupu k datám, ktorý nie je autorizovaný. To isté a ešte viac platí pri citlivých údajoch a takisto, keď žiadajú krajiny, ktoré presadzujú právo v praxi, eh, orgány krajín, ktoré presadzujú právo v praxi, takéto orgány, ako je napríklad justícia, prenos údajov, o to dôležitejší eh, je dôležitejšie je zabezpečenie prenosu dát pretože ak vznikne porušenie takýchto štandardov a noriem, e, môže vzniknúť veľké riziko. Práva, ktoré vychádzajú zo štrukturálnych doložiek v týchto zmluvách pre beneficientov z tretich krajín, toto všetko musí byť náležite upravené. Takisto exportéry a importéry týchto údajov e, ich pozícia musí byť právne ošetrená v krajinách, odkiaľ pochádzajú. Viacnárodné korporátne skupiny tiež majú via, e, korporátne pravidlá, ktorými sú viazané. V Európskej únii to berieme tak, že individua, ktorých údaje sa spracovávajú takýmto spôsobom, musia takisto byť ochránené, na čo slúži celý reťazec dohľadu a príslušných orgánov, vrátane súdov. Väčšina členských štátov EÚ transponovalo túto smernicu o prenose údajov, ale ešte treba ďalšie autorizácie v, v každom členskom štáte, v ktorom firma mieni presúvať údaje alebo cez ktorý mieni presúvať údaje. Európska komisia bude naďalej aktívna v dialogu s medzinárodnými partnermi v Ázii, v Severnej a Južnej Amerike, aby bolo možné zabezpečiť také zásady, ktoré zabezpečia bezpečný prenos údajov a bezpečí našich osobných údajov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani Bulc. Týmto sme vlastne ukončili rozprávu k tomuto bodu a posledný